A teraz ešte jedno oznámenie, než prejdeme k ďalšej rozprave. Predseda dostal požiadavky od EPP a ENF, pokiaľ ide o zmeny vo výboroch. Tieto zmeny budú zaznamenané v zapisnici z dneška a ak k, tieto zapisnici nebudú